uznávania európskeho dedičstva. Toto je dobrý spôsob prejavenia toho, akým spôsobom sa s nízkymi nákladmi dá podporovať pridaná hodnota z európskej úrovne. Ja verím, že keď bude udelovaná značka európskeho dedictva, bude to v prospech alebo zvý, z prospech pamiatok a zvýši to počet návštevníkov. Takže je to prospech európskeho hospodárstva. Máme teraz jednotenú Európu a musíme sa uistiť v tom, že identita Európy, taká mozaiková identita, alebo rôznorodá identita Európy bude um, lákať pozornosť ostatného sveta. Ťažko sa mi hovorí v takomto hluku, pán predseda. Grazie. Eh, la parola all'onorevole Antinoro, prego. Ďakujem pekne, dám slovo pánovi Antinorovi. Il marchio del patrimonio europeo è di fondamentale importanza per un Ja by som chcel povedať, že toto je veľmi dôležité pre náš kontinent, to znamená, kde je najviac misií UNESCO. Musíme jednoducho dávať pozor, aby sme ochránili tieto miesta. Tie sú veľmi dôležité pre celú Európsku úniu. Odsúhlasenie tejto správy je veľmi dôležité pre koheziu a celistvosť Európskej únie a musíme sa starať, aby sme mali aby sme podporovali kultúrny dialog. Je to odkaz aj pre naše ďalšie generácie, ktoré toto spoločné dedičstvo budú v budúcnosti mať uchované, ktoré vnímajú v, eh, aj v historickom kontexte. Chcel by som sa poďakovať eh, spravodajcom za rokovania vo výbore a tieto skutočne boli plodné. Ďakujem. Teraz prejdeme k odporúčaniu kolegyňa Pak. Ide tu o mládežnickú akciu spojení Švajčiarska. Pán, pán Takula. Arvoisa puhemies, haluan todeta tässä, että tämä elikäisen... Pani predsednička, ja by som chcel povedať, že toto, e, tento celoživotný program vzdelávania je veľkým úspechom Európskej únie. Je to skutočne na mieste, aby sme sa poďakovali Doris Pakovej za výbornú prácu. Ja som takisto samozrejme hlasoval podporne. Toto jasne preukazuje, že euroskeptizmus teda ukazuje to euroskeptikom, že také veci ako celoživotné vzdelávanie nie sú iba úspechom nás, ale krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie, ako napríklad Švajčiarsko, chcú e, spolupracovať, že sú ochotní platiť za takéto programy. A toto je vlastne spôsob, ako môžeme vymieňať si overené postupy a sprostredkovávať uh, takéto programy aj krajinám, ktoré nie sú európske krajiny. Takéto programy pre mladých sú veľkým úspechom a skutočne vítam, že Švajčiarsko sa pridalo. Grazie, la parola all'onorevole Anna. Ďakujem pekne. Pán Anan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel sa spýtať jednu otázku tu v plene. Prečo Švajčiarsko, Švajčiarsku sa tak darí. Možno by ste si mysleli, že táto krajina, ktorá je vystavená finančnému sektoru, že by jednoducho tak trpela tiež v tejto kríze, ale mali HDP 2,19% za rok 2009, čiže sú dvakrát takí bohatí ako ostatní občania. Toto vlastne odzrkadluje aj to, a odzrkadluje to aj dohodu, ktorú uzatvorili s Bruselom, pokiaľ ide o voľný E, pohyb tovaru, ale netýka sa ich napríklad spoločná polnospodárska politika, spoločná politika rybolovu, majú svoje vlastné hranice, e, prispievajú do rozpočtu iba to, koľko chcú a jednoducho sa môžu rozhodnúť tak, ako chcú, pokiaľ ide o obchodné otázky. Čiže skutočne veľký model pre Veľkú Britániu, keď môže e, Švajčiarsko takto zabezpečiť svojim občanom E, takýto blahobyt, ako viac by sme mohli ešte urobiť to aj my v e, Veľkej Británii. A podobne ako Švajčiarsko, mali by sme jednoducho opustiť e, túto spoluprácu s Bruselom a mali by sme sa sústrediť na naše vlastné veci. Grazie, eh, passiamo... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania k správe Sajra kontrolu uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členských štátov. Pane Muskardini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa dnes pri hlasovaní k tejto správe zdržal, pretože sa tu pokúšame, a to opakovanie, antidumpingované kontroly e, neuplatniť. To je jeden z mála nástrojov, ktorý môžeme využívať a ktorý skutočne pomáha pri nekalej hospodárskej súťaži. Spravodajca samozrejme našiel kompromis spolu s radov, ale tento návrh nie je vhodný na to, aby, obchod, aby sa obchodná politika prostredníctvom nich e, prispôsobila podmienkam, predovšetkým pokiaľ ide o tú časť, ktorá súvisí s obchodnou politikou podnikov, ktoré sa nachádzajú v hlbokej kríze. Dochádza tu k vysokej nezamestnanosti a presťahovaniu firiem mimo Európskej únie. Čiže keď tu bojujeme proti falšovaniu, tak nebudeme mať žiadne opatrenia na to, aby sme znovu oživili hospodárstvo. Ďakujem, pán Henen pani predsednička. Poviem to tak jednoducho, ako sa dá. Daňoví poplatníci a v Európskej únii a Írsku jednoducho sú uh, rozrušení. Včera u nás v parlamente sa hlasovalo o pôžičke pre Írsko. Podporili to poslanci, ktorí si mysleli, že pomáhajú našej krajine, ale týmto nepomáhate zadlženému priateľovi tým, že mu ešte dáte viac e, pôžičiek. Írsko jednoducho skrachovalo touto jednotnou menou. Od roku 1999 a 2007 malo minus 0,1% mínus. Nepodarilo sa im túto situáciu zachrániť, pretože jednoducho sa nemohli postaviť na nohy. A teraz sa to ešte celé zhoršuje. Tento národ pravdepodobne bude mať problémy celú jednu generáciu. Len preto, aby sme tento náš spoločný projekt držali na, na nohách. Mali by sme pomôcť Írsku, aby sa zbavilo eura, aby konečne prešli na svoju vlastnú menu, aby mohli splácať svoje e, dlhy a aby jednoducho mohla fungovať táto krajina ako prosperujúca krajina. Ďakujem pekne. Teraz ideme k správe Andrej Kieny, pokiaľ ide o ľudské práva a európsku politiku v tejto oblasti. Pán kolega Prete. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som sa chcel poďakovať pani Kiene za túto, toto úsilie, ktoré e, urobila v rámci prípravy tejto správy. Vo všeobecnosti som za návrh 25 hlasoval, pretože si myslím, že e, tá situácia je veľmi nebezpečná. Európska únia by chcela na medzinárodnej úrovni sposledkovať tie princípy, ktoré sú aj u nás, to znamená dbanie o ľudské práva. Za posledné roky sme tu mali viacero aktivistov, ktorí, boli, ktorí sa zastávajú ľudských práv a ktorí sa dostali do väzenia. Chcel by som hovoriť o odseku 25, kde sa vyzývajú ruské úrady o to, k tomu, aby prešetrili úmrtie novinára Magnického. Myslím si, že tu sme opäť videli, že ruské úrady e, reagujú na signály, ktoré prichádzajú z Európskeho parlamentu. Ide tu o to, aby sme túto otázku preskúmali, aby sme pomohli e, pri prešetrovaní tejto, tohto problému. Ďakujem, teraz dostane slovo Kalinovský. Ďakujem pekne. pani predsedajúca. Európska únia ráni tých, ktorí sú predmetom diskriminácie alebo sú chudobní po celom svete. Udelujeme Sacharovovú cenu a pritom Európska únia často sama nedodržiava ľudské práva na našom vlastnom, vlastnom území. Môžem poukázať na diskrimináciu či menšinám, napríklad polská menšina v Litve, napriek medzinárodným dohodám o ochrane ľudských práv a menšín. Litovci sú momentálne v procese obmedzovania vzdelávania v menšinovom jazyku a myslím si, že Európska komisia by mala uistiť alebo zaistiť, aby aj práva menšín boli rešpektované v členských štátoch Európskej únie pretože keď sa bude znižovať vzdelávanie v materinskom jazyku a zatváranie polských škôl, je jednoznačne diskriminácia tejto menšiny. Grazie, la parola all'onore. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz eh, pán Kelam. Ďakujem pani predsedajúca. Ja som takisto podporil pozmeňujúci návrh číslo 25, osobitne jeho druhú časť. Myslím si, že je absolútne podstatné, pretože sa tam uvádza, že Európsky parlament navrhuje, že zváži zákaz vstupu do EÚ pre tých Rusov, ktorí sú zapletení do prípadu Magnitsky a takisto, že podporí orgány činné v trestnom konaní, aby zmrazili bankové účty týmto ruským predstaviteľom. Ja si myslím, že toto je absolútne kritická otázka tak pre Rusko, ako aj pre Európsku úniu. A výrazne podporujem komisiu a radu, aby poslúchla radu Európskeho parlamentu. Pretože poslanci Európskeho obavy Európskeho parlamentu z, e, sa, ne, sa z, neustále zvyšujú a je potrebné zabezpečiť už, aby sa u, ukončilo um, toto týranie osôb v Rusku. Jednoducho Rusko bude mať európsku perspektívu len vtedy, keď sa nájde pre prípad Magnitsky a podobné len správny, spravodlivý súd a budú potrestaní tí, ktorí sú za to zodpovední. Predseda, ďakujem, predsednička, ďakujem teraz pán Takula. Arvoisa puhemies. Ďaká, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za správu Andrikiene. Je veľmi dôležité poukazovať na problémy v nedodržiavaní ľudských práv, pretože práve tam je najdôležitejší príspevok Európskej únie a takisto musíme e, zabezpečiť, že aj my uplatňujeme to, čo kážeme a to nie je vždy také jednoduché. Je jasné, je čo chceme, ale ako to môžeme potom v praxi uplatňovať. Možno by som eh, mal urobiť, eh, možno som mal urobiť faktickú poznámku, keď sme hovorili o správe Arlakyho pretože bolo to veľmi zaujímavé. 50 e, poslancov sa postavilo a bolo povedané, že 40 sa majú postaviť, pričom e, tu teda nerešpektujeme ani základné pravidlá. Keď my sa nevieme sami správať správne, ako môžeme my dávať lekcie nejakým iným krajinám? E, je veľmi dôležité, aby to, čo sme my tu robili, sú je v súlade so zásadami právneho štátu a že my rešpektujeme ľudské práva. Myslím si, že je tu veľa, veľký priestor, aby sme aj my sa zlepšili a aby sme mali my sami lepšiu reputáciu, keď rokujeme s Ruskom a inými krajinami. To znamená, že my musíme preukázať, že my nevytláčame menšiny a každý by mal mať právo na plnú, plné uplatňovanie svojich práv. Grazie, ora, Ďakujem pekne. Teraz správa Arlaky, nová stratégia pre Afganistan. Pán Van Dalen. Pani predsednička, Európsky parlament sa opäť ukázal eh, dobre známom svetle. Eh, eh, USA zlyhávajú v Afganistane a EÚ ich má zachrániť. Treba viac EÚ e a vraj sa to potom všetko zlepší. Ale tento odkaz je ešte horší, keď sa pozrieme na odsek 63 tejto správy. Tam sa hovorí, že sa treba obrátiť na Irán a požiadať ho o e, účasť v snahe vyriešiť e, situáciu v Afganistane. Ja som si to musel prečítať trikrát, pani predsednička, aby som tomu uveril. E, to som v živote ešte takúto hlúposť nečítal. E, je to nevýdané. Takže ja som hlasoval proti. Grazie, la... Ďakujem pekne. Pán Anan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som mal tu čest byť v Afganistane začiatkom tohto roku s britskými jednotkami. Ja som sa stretol s našimi vojakmi, ale aj s estonskými a dánskymi, e, ktorí sú v rovnakom tobare, e, v tábore a v v prvom rade sa naozaj chcem poďakovať eh, mužom a ženám z našich členských eh, krajín, ktorí eh, tam pôsobia a snažia sa nastoliť mier v tejto krásnej, ale nešťastnej krajine. Jedna vec, ktorú chcem povedať k tejto správe. Zdá sa, že robíme jednu chybu ako západní spojenci a súvisí to s našou politikou vykinoženia maku. Tí, ktorí e, sú, žijú na vidieku, vedia, že veľmi dôležití sú malí e, farmári, ale e, v, Afganaj- v Afganistane je to obyvateľstvo, ktoré naozaj, ktorému záležalo na poriadku a teraz sa to naozaj zvrháva. Je tu veľký dopyt po opiu a morfiu ak by sa nám toto podarilo vyriešiť, tak by sme mohli posilniť občianskú spoločnosť v Afganistane a možno aj reprezentatívnu vládu. Ďakujem pekne. Teraz zavedenie stáleho krizového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny. Je to návrh uznesenia. Pán Higgins. Ďakujem Pani predsednička, ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu, pretože v Írsku a v Grécku vidíme realitu. Takýto mechanizmus má zachrániť e, zdevastovaný finančný sektor, kde dominujú špekulátori a tí, ktorí chcú e, zisky na úkor chudobných e, a penzistov. Ide o to posilniť Lisabonskú zmluvu, aby naozaj boli jasné podmienky e, spojené s eventuálnou pomocou členským krajinám. Naozaj tí, ktorí spôsobili krízu, musia za ňu platiť. E, írska vláda si nemôže myslieť, že Lisabonskú zmluvu je možné zmeniť bez e, referenda, pretože už je tu skúsenosti z minulosti. Sme pod E, taktovkou Medzinárodného menového fondu. Takže žiadam o referendum, aby naozaj sa mohlo obyvateľstvo vyjadriť aj k oblasti finančných služieb. Ďakujem pekne. Schôdza je odročená do 15. hodiny.